ku hlasovaniu. A dnes popoludní začneme správou Scheinfeldov. No, týka sa to odstránenia nezakladného obchodu s tabakovými výrobkami. Budeme hlasovať eh, menovite. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Ukončím hlasovanie. Návrh je schválený. Správa Lange. Jednotné technické predpisy pre kolesové vozidla dohoda IHKSM. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. FISA Esela. Dohoda o obchode medzi EU a Kolumbiou a Peru. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa Kaveda Posilnená spolupráca v oblasti majetkových režimov medzinárodných pánov. Jedno hlasovanie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa Anderson. Odstranenie zákonného obchodu s tabakovými výrobkami. Ehm, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej. Správa Faber o trhu s finančnými nástrojmi. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto proti? zdržali sa schválené. Blok číslo 1 vypadáva návrh komisie tým ruky, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Teraz legislatívna, legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalšia správa pána Ferbra. Trade s finančnými nástrojmi zneužívanie trhu a výrobnej transakcií s cennými papiermi. Máme tu pozmeňujúci návrh 2. Hlasujeme. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Schválené. A jednotka vypadáva. Návrh komisie s dvihnutím ruky. Hlasujeme, kto je za. Za schválené. Legislatívna rezolúcia. Menovite hlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej. Návrh na vymenovanie člena dvora auditorov. Je to návrh STAS. takže budeme hlasovať tajne. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Správa Preda. Správa o súdružnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015. Po odseku 8 máme ústny pozmeňujúci návrh od pána Gerenca. A dávam mu touto cestou slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Navrhujem ústny pozmeňujúci návrh. Európsky parlament navrhuje, aby arbitrážny mechanizmus v rukách komisie bol vytvorený tak aby sa zaistil súlad politík a aby pri e, nejednotnosti komisia bola politicky zodpovedná pri hlavných úsmerneniach a rozhodla v súlade so záväzkami EÚ e, vo vzťahu s CPD. Tým by sme potvrdili to, čo sme odhlásili veľkou väčšinou v roku 2013 v rámci mojej správy o BCD. Ak to zamietneme, tak nebudeme mať nevyhnutný nástroj e, v oblasti súladu politík, hlavne čo sa týka rozhodovania, alebo ako to povedal bývalý kolega Jean-Louis Boulange, ak to zamietneme, tak prispejeme k tomu, aby politika súladu bola tupým nožom a naviac bez ručky. Takže je niekto proti tomuto ústnemu návrhu? Ak bude aspoň 40 poslancov, ktorí stoja, Áno, je ich toľko, takže ústny pozmeňujúci návrh nemôžeme vziať do úvahy. Ideme ďalej. Odsek 10, zdvihnutím ruky, hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 11, kto je za, ale časť je prvá, za, proti, zdržali sa, schválené. Časť 2, kto je za, proti, zdržali sa, Preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Schválené. Odsek 15. Pôvodný text. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 18. V dvoch častiach. Čas 1. Za? Proti? zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ocek 21 v štyroch častiach. Časť 1, kto je za, proti, zdržali sa zdrža, schválené. Časť 2, za, proti, zdržali sa schválené. Časť 3, za, proti, zdržali sa schválené. Časť 4, za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 24. Pôvodný text, kto je za, zvihnutím ruky, za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Schválené. Odsek 27 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 30. Pôvodný text, tri časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Tretia časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 33 v dvoch častiach. Prvá časť, zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 40. V dvoch častiach. Časť prvá. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 41, Zvihnutím ruky, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 42, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Vodné ustanovenie E, to je za, proti, zdržali sa, nevidím všetky ruky, tak si to preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie F Zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Aj to si preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Dobre, ďalej. Správa Marie Hojbuch, Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu. Odsek 2 v dvoch častiach. Prvá časť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Odsek 3. Zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Odsek 15. Odrážka 2, pôvodný text, vyhnutím ruky, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 18, vyhnutím ruky, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 22, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Časť 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 25 v dvoch častiach. Prvá časť je, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť s ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 28. Zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 34, odrážka 1, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 34, odrážka 2, pôvodný text, hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Ďakujem, končím hlasovanie. Schválené. Oci 34, odrážka 6, v dvoch častiach. Prvá časť, zdvihnutím ruky, kto je za. Proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za. Proti, zdržali sa, schválené. Odsek 36, kto je za. Proti, zdržali sa, schválené. Odsek 59, v dvoch častiach, prvá časť, zdvihnutím ruky, kto je za. Proti, zdržali sa, Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 66, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 72, kto je za? proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Schválené. Od 75 zdvihnutím ruky, kto je za. Proti, zdržali sa. Schválené. Odsek 88, kto je za. Proti, zdržali sa. Schválené. Citácia 26 pôvodného textu, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Citácia 37, pôvodný text, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenie C, pôvodný text, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme si elektronicky, otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o uznesení menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ideme ďalej. Správa Stolian. Hodnotenie medzinárodných účtovných štandardov. Je to uznesenie ako celok. Hlasujeme menovite a otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej. Správa Van Orden. Operácie na podporu mieru, spolupráca EU s OSN a s Africkou úniou. Odsek 6 pôvodného textu zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 9. V troch častiach. Prvá časť. Zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Tretia časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 13. Zvihnutím ruky, kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 16. Pôvodný text. Kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 18. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 22 zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Citácia 8 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Úvodné ustanovenie N v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz uznesenie ako celok. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. La votazione chiusa. Approvato. Relazione. Schválené. Ideme ďalej. Správa, čo sa k nekalej obchodnej praktiky v potravenom dotávateľskom reťazci. Máme tu jedno jeden pozmeňujúci návrh od Agri, to je, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Potom je tu pozmeňujúci návrh číslo 4 z Agri, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Uznesenie ako celok, hlasujeme menovite a otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ideme ďalej. Správa McIntyre. Technologické riešenia pre udržateľné polnohospodárstvo. Odsek 5 v dvoch častiach. trinutím ruky. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 8 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Od... druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Preveríme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 20. Zvinutím ruky, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 24 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 3 teda tretia časť, pardon, hlasujeme tiež, menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 25. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 27 v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Tretia časť, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 28. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 30. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. Odsek 31 v dvoch častiach. Prvá časť, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť vypadáva. Ideme ďalej. 32. Zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. Odsek 41, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 42. V troch častiach. Prvá časť. Zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. Tretia časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 46. 46. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 47. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 58 v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 70 v dvoch častiach. Prvá časť. Zvihnutím ruky. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 74, prvá časť, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie B. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť s dvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie C v troch častiach. Prvá časť s vyhnutím ruky, kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Časť tretia, tiež hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie I. Pôvodný text. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Recital Q v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Recitál, a pardon, úvodné ustanovenie R v dvoch častiach. Prvá časť, dvihnutím ruky, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku. Hlasujeme venovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Takže pokračujeme správou Hojtema. Posilňovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych polnohospodárskych podnikov odsek 10 pôvodného textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Odsek 11 zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Odsek 31 zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. To bola prvá časť. A teraz druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené odsek 32 v piatich častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, Troška vyššie dvíhate ruky, prosím, aby som dobre videl. Takže druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Schválené. Tretia časť s vyhnutím ruky. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Štvrtá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Myslím, že to prešlo. Ale pre istotu preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie.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 zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Úvodné ustanovenie C v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Úvodné ustanovenie D pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenie I v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, druhá, a pardon, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Úvodné ustanovenie je v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A dobre. Druhú časť si preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. A zamietnuté. Len ochop, ale zamietnuté. Teraz e, uznesenie ako celok hlasujeme menovite. Otváram menovité hlasovanie. Approvato. Schválené. Takže tým končíme hlasovanie. A teraz pristúpime ku vysvetleniam hlasovania. L'aula Tí, ktorí chcú opustiť zasadaciu miestnosť, máte minútu na to. Takže vysvetľovanie hlasovania. Správa Ferber. Trhy s finančnými nástrojmi. Slovo. Pán Polčák na minútu, nech sa páči.